uznesenie, samozrejme táto, tento dokument nekončí prácu. My vlastne týmto len prácu začíname. Ďakujem. Ďakujem pani Ek. Tým končím dnešnú rozpravu a hlasovanie bude zajtra. A ideme hneď ďalej s ďalším bodom na programe rokovania. E, chcem ešte len povedať, že o polnoci musíme končiť, pretože po, po polnoci už nebude zabezpečené tlmočenie, čo znamená, že naše rokovanie by bolo problémom nielen dnes, ale aj zajtra. A preto vás chcem poprosiť, aby ste boli struční a aby sme sa naozaj snažili ušetriť čas a aby ste využili dobre čas, ktorý máte k dispozícii. Teraz sa ideme venovať správe kolegu Carlosa Coela, ktorý hovorí o uplatňovaní ustanovení šengenského aky pre, e, e, týkajúceho sa šengenského informačného systému v Bulharsku a Rumunsku. Dávam slovo Karlošovi Koilovi 4 minúty. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pani komisárka, milí kolegovia, pán predseda, sú tu štyri hlavné body, ktorým sa budem venovať. Najskôr hodnotenie, hodnotiaci proces od pristúpenia v roku 2007 Bulharsko a Rumunsko pracovali na to, aby sa zaintegrovali do šengenského priestoru, preto aby sa otvorili ich vnútorné hranice. Hodnotenie musí si overiť to, že všetky potrebné kroky sa urobili, pokiaľ ide o uplatňovanie všetkých častí šengenského AKI. Ide o ochranu dát, šengenského informačného systému, e, letecké, e, vodné a teda pohraničné oblasti, či sú všetky dostatočne chránené. Toto hodnotenie sa začína tým, že členské, tieto nové členské krajiny vyhlásia, že sú pripravené vo všetkých frontoch, pokiaľ ide o ochranu dát. Potom e, sa, sú potrebné výsledky, ktoré, sú podmi- ktoré podmienujú ich integráciu do šengerského informačného systému. Takže toto je predbežná podmienka, ktorá sa týka hraničných kontrol v Bulharsku a e, mm, v Rumunsku a Bulharsku. Potom e, po druhé, návrh rozhodnutia parlament poslal Európskej rade bo je dôležité, aby parlament mal k dispozícii všetky informácie, aby vypracoval správu a len potom e, čo parlament naliehal, mu rada tieto dokumenty dala. Ďakujeme rumunským, rumunskému veľvyslancovi, vďaka ktorému sme našli riešeniu a prekonali sme tento problém. Požiadavka bola taká, že dôverné dokumenty sa mali deklasifikovať a to umožnilo splniť e, lehoty. Mali sme rovnaký problém, pokiaľ ide o stanovisko parlamentu, ktoré sa vyžadovalo k iným aspektom šengenského aky Takže dohoda medzi parlamentom a radou o prenose takýchto dokumentov e, sa musela urýchliť. Pokiaľ ide o Rumunsko, pokiaľ ide o implementáciu odporúčaní 87.15, e, sa zistilo, že sú tu nedostatky. A tiež pokiaľ ide o náročný informačný systém, pokiaľ ide o varovanie, nebol dostatočne uh, Eh, efektívny. Pokiaľ ide o Bulharsko, 6. apríla rada rozhodla, že, môže, že dostane Bulharsko zelenú. Nedostatky, ktoré sa týkali implementácií dvoch zákonov, tak tieto sa zistili. Ide o ochranu dát a potrebu pravidelných eh, kontrol šengenského informačného systému. Takže Rumunsko rešpektovalo odporúčanie uspokojivo a problémy, ktoré prekonávajú, nie sú prekážkou preto, aby krajina implementovala opatrenia, ktoré si vyžaduje implementácia. Čiže Rumunsko a Bulharsko dostali zelenú, pokiaľ ide o implementáciu opatrení, ktoré sa týkajú ochrany dát. Revízia šengenského hodnotiaceho systému. Chcem využiť túto príležitosť, aby som zopakoval, že je potrebné, aby sa vytvoril európsky e, hodnotiaci systém čo najrychlejšie to by mohlo byť e, jednoduché a efektívne, pokiaľ ide o šengenské hodnotenie. Parlament zamietal, zamietol návrh e, z konca oktobra a chcem, aby komisia využila svoje iniciatívne právo čo najskôr. Ďakujem, pán Koelio. A teraz dávam slovo komisárke Malstromovej aby e, nám predstavila stanovisko komisie. Pán Koelo, pán komisár, dámy a pán... Som si istá, že Bulharsko a Rumunsko urobia maximum, aby dosiahli cieľový dátum a v marci 2011 prestanú hraničné kontroly na týchto hraniciach. Komisia plne podporuje obe tieto krajiny a dúfa, že úspešne sa prejde šengenským hodnotením. Ale zodpovednosťou rady je vykonať toto hodnotenie a rada sa rozhodne, či naozaj tieto interné kontroly na hraniciach sa zrušia. Myslím si, že je príliš skoro na to, aby sme zhodnotili stav príprav, ale prvé kroky boli úspešne potvrdené. Pozitívne vyhodnotenie ochrany dát umožňuje teraz Bulharsku a Rumunsku, aby mali prístup do šengenského informačného systému. Európsky parlament a pán Koelio navrhuje, že Bulgarsko a Rumunsko by mali informovať Radu a parlament o nasledujúcich odporúčaniach, ktoré sa týkajú vyhodnotenia Schengenu. Správa Rade o opatreniach, ktoré vykonala v súvislosti s vyhodnocovacím mechanizmom a toto je plne v kompetencii Rady. Na základe súčasnej legislatívy ide o to, že rada musí informovať parlament o týchto záležitostiach. V tomto kontexte by som prijala váš návrh a potvrdila, že čoskoro na jeseň navrhnem nový vyhodnocovací mechanizmus ktorý začal platiť po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti a, ako ste to už spomenuli vy, pán Kolia. Členské štáty aj parlament by sa mali zapojiť do tohto mechanizmu. Členské štáty samozrejme by mali byť zaangažované tak, že sa spoliehajú na vzájomnú dôveru a na svoju vlastnú kapacitu uplatniť všetky opatrenia, ktoré umožnia naozaj skončiť s kontrolou na vnútorných hraniciach únie. Čo sa týka externej hranice, tam ešte víza a policajná spolupráca sú opatreniami, ktoré platia. Mali by sme byť zainteresovaní na výsledkoch takéhoto hodnotenia a tento mechanizmus pomôže odstrániť súčasné slabé stránky, ktoré spomenul aj pán spravodajca. Keď sa zistenia dostanú do praxe, nie vždy je to ideálny stav, že sa aj všetko implementuje, ako by sa malo, ale ocenili by sme, keby tomu tak bolo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovorí pani komisárka Malstromová. Pán predseda sa ujal slova. Hovorí, budem pokračovať a budem prísny, ak e, rečníci predlžia časovú lehotu, ktorá im bola pridelená, okamžite ich preruším, pretože 10 sekúnd po tom, čo im vyprší tá lehota, ak ich nepreruším, budeme tu pridlho. Nech sa páči za EPP. Vážená, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, gratulujem pánu Koeliovi na k správe o napredovaní. Teším sa pozitívnym výsledkom a záverom o z oblasti ochrany dát. Dúfajme, že bude možné stanoviť pevný termín, kedy šengenský informačný systém začne platiť Bulharskej republike a Rumunsku. Čo sa týka vstupu Bulharska do EÚ a do šengenského informačného systému, bol to istý zdroj načenia medzi Bulharmi, ale je to, ako povedali, šanca skončiť s kontrolami na vnútorných hraniciach únie a vďaka týmto úsiliam bulharskej vlády, ktorá urobila maximum preto, aby to bolo možné a dobehla zaostávanie z minulosti, sa šengenský priestor stal nielen slobodou, slobodným priestorom pre pohyb, ale aj priestorom pre pohyb ľudí, pre spoluprácu a už sa nie je také jednoduché pašovať tovar Schengen sa stáva snom Bulharov, ako sa dostať plne do Európy a samozrejme toto volá po tom, že sa odporúčania musia vziať do úvahy a aby sa nastolili záruky, že konštruktívny dialog bude pokračovať, treba transparentnosť. Transparentnosť bez zárukov, že Bulharsko a Rumunsko budú dodržiavať základné ľudské práva a že sa stanú realitou v týchto krajinách. A teraz dostáva slovo pán Genci za, za socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda. Včera sme oslavovali 25. výročie tejto udalosti, ktorá je bezprecedentná. Európska mobilita bez hraníc a pri tejto príležitosti pani Malstrom deklarovali, že Schengen je jeden z najsilnejších symbolov, z najdôležitejších symbolov Európy, ktorá naozaj predstavuje rozdiel v každodennom živote občanov. A ďalší zástupca komisie povedal, že Schengen je úspech Európskej únie týchto 30 posledných rokov. Takže všetko najlepšie Schengenu, všetko najlepšie pre slobodu a Dúfame, že toto povedie k odstráneniu kontroly, o ktorých dnes diskutujeme. Táto udalosť je veľmi dôležitá. Tieto dve krajiny sú naozaj pripravené dokázať svoju schopnosť vstúpiť do šengenského priestoru a to v prospech rumunských a bulharských občanov, ale aj v prospech ďalších Európanov. Preto, aby sme mali skutočnú Európu bez hraníc, Európsku Eh, ekonomickú a sociálnu spoločnosť. Tieto dve členské krajiny musia samozrejme rešpektovať cestovnú mapu, ktorú načrtla komisia. Dobre, je dobré, že parlament splnil svoju úlohu garanta E, teda dodržiavania práva, skutočný model transparentnej spolupráce medzi európskymi inštitúciami sa dosiahol, takže tu máme proces, ktorý prinesie konkrétne ovocie a to už veľmi rýchlo, je to v záujme všetkých. Buďme ale otvorení. Európa nesmie mať na mysli niečo iné ako službu občanov, službu ich slobode, a nový systém hodnotenia podľa pána Koelia umožní zvýšenie rovnosti a mobility a slobody v Európe. Takže teraz bez mikrofónu. Ďakujem. Señora... V mene liberálov má teraz slovo pani Grisbe. Pán predseda, pani komisárka, milí kolegovia, pred niekoľkými dňami sme oslavovali s predsedom Buzekom a Barosom e, výročie uzatvorenia šengenskej dohody. A teraz e, ukladáme nový kameň, pokiaľ ide o prípravu rozhodovacieho systému rady. Od úvah prechádzame ku krokom, k spolupráci a tieto predbežné podmienky sú nevyhnutné pre odstránenie pohraničných kontrol s Bulharskom a Rumunskom, ktoré sú na ceste k ich splneniu podľa teda posledných hodnotení. Tieto dve krajiny uh, už čoskoro by mali byť schopné zaručiť ochranu a spracovanie dôverných informácií. To je dobrá správa, pretože to znamená úplnú integráciu do šengenského systému pre tieto dve krajiny a to prispieje k posilneniu bezpečnosti a prosperity nielen týchto dvoch krajín, ale celého európskeho kontinentu. Som presvedčená, že to umožní spojiť alebo teda bojovať s imigráciou, k, k, k, s medzinárodným zločinom, a všetkými ďalšími e, zlami a že sa to zníži, že to zniží takéto rizika. Bohužiaľ bez mikrofónu. Teraz dávam slovo, Teraz dávam slovo na jednu minútu pani Ždanoke, vážená komisia, vážený pán predsedajúci, poslanci. Keďže Teraz sú tieto krajiny integrálnou súčasťou šengenského priestoru. Sú to veľmi dôležité veci. Ja osobne som z nového členského štátu a pamätám sa, ako Lotyšsko veľmi chcelo vstúpiť do tohto priestoru. Čo sa tohto týka, vítam vstup Bulharska a Rumunska. Napriek tomu musím pripomenúť, že sa zistili isté nedostatky v tomto zmysle. Moja skupina zdieľa stanovisko spravodajcu, že treba ešte monitorovať to, čo sa deje. Podľa mňa Európsky parlament musí byť informovaný, ako sa problémy, ktoré sa identifikovali, vyriešili v oblasti ochrany dát. Rada by som, aby nedostupnosť slotov bol, nebola prekážkou a aby sa vyriešil aj tento problém. Napokon pripájame sa k stanovisku pre čo sa týka vyhodnocovacieho mechanizmu. Dúfame, že tento mechanizmus bude demokratický a vítam vyjadrenie pani Malstromovej, že to tomu tak bude. Ďakujem za slovo. Rumunsko a Bulharsko boli prijaté do únie už v roku 2007 a teraz diskutujeme o problémoch Európskej únie. Prepačte, nie sú problémy s tlmočením. V anglickom kanáli je problém. Teraz už je všetko v poriadku. Môžeme začať e, znova s prejavom pána poslanca. Rumunsko a Bulharsko prijali v roku 2007 európsku legislatívu a teraz hovoríme o rozhodnutí Európskej rady a s veľkým potešením, že aký komunitér e, je čím si, čo prijímajú dva, dva najmladší členovia Európskej únie. Finálne kroky pri odstránení interných kontrol e, v Európskej únii sa už vykonávajú. Obe tieto krajiny boli vyhodnotené pozitívne, pokiaľ sa týka odstránenia kontrol na vnútorných hraniciach a niektoré nedostatky by mali byť čoskoro eliminované. Ak sa toto stane, očakávame, že Rumunsko a Bulharsko e, budú odborne a technicky pripravené a s pomocou ostatných sa v oktobri na, začne plniť dokument nazvaný cestovná mapa. Tým sa otvorí šengenský priestor ďalším dvom členským štátom EÚ a to bude v záujme ich občanov aj záujmu občanov celej Európskej únie. A teraz pán Bartina 3 minúty Schengen bol výmenou a istým obchodom, aby sa na jednej strane zabezpečila bezpečnosť a na druhej strane to bol prínos pre občanov. Británia nie je formálne súčasťou šengenského aky. Využívame isté aspekty šengenského informačného systému pri boji s kriminalitou. Zároveň systém šengenského aky i vo všeobecnosti poskytuje širšiu platformu pre boj s korupciou a kriminalitou. Po vstupe Bulharska a Rumunska do tohto systému zostáva primárna otázka. Sú tieto členské štáty v situácii, že môžu zaručiť úroveň monitorovania na svojich vnútoštátnych cenách, aby to mohol využívať celý európsky kontinent? Existuje istá opozícia voči tomu, aby sa presunuli do druhej fázy využívania šengenského informačného systému. Výhrady sa týkajú nákladov aj informa- informovanosti. Čo sa týka vnútorných hraníc, ešte stále nemôžeme hovoriť o pohybe bez pasov. Musíme finančne podporiť vybudovanie a dobudovanie informačného systému, aby sa zmiernil potenciálny dopad na kriminalitu, ktorá by prišla, keby sa aplikovala politika otvorených hraníc. Schengen by mohol potom umožniť nelegálne obchodovanie s ľuďmi a prechod cez hraníc, ktorý by bol nekontrolovaný, kým sa nevybuduje dôvera medzi jednotlivými členskými štátmi a kým si povedia, že netreba kontroly na vnútorných hraniciach, nemožno sa pohnúť ďalej. Je možné, že pri, predčasným prijatím šengenského informačného systému sa otvorí okienko a pri nedostatočnom zabezpečení sa do tohto systému dostanú kriminálne živly. Myslím si, že treba lepšie zapojiť členské štáty a lepšie využívať šengenský informačný systém, pretože sa blížime ku koncu platnosti SIS 2. Myslím si, že biometrické údaje by sa mali zaviesť a e, dovolte mi vyjadriť obavy, že tento systém sa dá zneužiť politickým spôsobom. Ak uniknú isté informácie, je možné ich zneužiť politicky. So zvyšovaním sa počtom štátov, ktoré vstúpili do šengenského aký sa takéto riziko zvyšuje. Asi 500 tisíc počítačov je možné, cez ne je možné vstúpiť do šengenského informačného systému a nie je známe, či náhodou nie sú v niektorých týchto počítačoch nainštalované softvery, ktoré sú nežiaduce v tomto priestore a či náhodou e, nie je možné um špionským softverom identifikovať isté citlivé informácie a neodhaliť používateľom. Ak budú, bude takýto veľkorysý prístup údajom, hrozí nám zvýšenie kriminality. Členské štáty sa musia zamerať na zvýšenie bezpečnosti a nedá sa vylúčiť možnosť zneužitia, porušenia a potom by sa zničila všetka tá dobrá práca, čo sa do Schengenu vložila. Ďakujem za slovo. Ďakujem. A teraz máme Catch the Eye. 5 poslancov na, prilákalo zrak predsedníctva. Začíname s pani Antonescu. Jedna minúta. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi správodajcovi Koeliovi za spôsob, akým spracoval túto tému a zabalažovať mu k jeho práci. Podporujem všetko, čo tvrdil. Nielen, že to, čo hovoril o hodnotení, o ochrane údajov, ale aj v ostatných oblastiach, ktoré ešte treba vyhodnotiť. Rada musí garantovať implementáciu a to, že všetky informácie budú k dispozícii pre parlament, aby parlament mohol prijať to správne rozhodnutie. Dúfam, že príjmeme rozhodnutia tak, že budeme poznať všetky fakty. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Bačesku. Signora Bačesku, tiene la palabra. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda pe domnul coelho pentru munca deosebită depusă la acest raport atât de important pentru România i Bulgaria. Ďakujem. Blahoželám pánovi Coelhovi eh, za to, že spracoval takú dôležitú správu pre Rumunsko a Bulharsko. Chcel by som povedať, že v Rumunsku existuje zákon, ktorý sa prijal, týka sa ochrany osobných údajov a to je pokrok pre našu krajinu, ktorá sa chce pridať do šengenského priestoru. Ministerstvo v poslednej dobe urobilo pokrok a máme jasnejšie údaje, budeme ich mať v roku 2011, pokiaľ ide o príjmané opatrenia, ak budú e, pokrývať aj ten námorný priestor. Táto reforma vytvára novú službu Posilnili sme spoluprácu s Frontexom a aj s ostatnými organizáciami, pokiaľ ide o pozemnú, pozemnú kontrolu. el señor Teraz má slovo pán Luhan. Mai întâi vreau și eu să mă adaug pe lista celor care îl felicită pe domnul Pán predseda, chcem sa pridať k tým, ktorí blahoželajú pánovi Koeliovi. Skutočne urobil vynikajúcu prácu pre Rumunsko a Bulharsko a chcem upozorniť e, na to, že Rumunsko bolo príkladom dobrých postupov, pokiaľ ide o bezpečnosť v oblasti námornej dopravy. Rumunsko a Bulharsko splňajú podmienky preto, aby boli súčasťou systému SIS a z tohto dôvodu si myslím, že komisia musí podporiť e, tieto krajiny preto, aby mohli úspešne dokončiť ostatné hodnotenia a aby sme mohli vstúpiť do tohto spoločného priestoru Európskej únie. Ide o skutočné rozšírenie založené na hodnotách a jedna z týchto hodnot je sloboda pohybu. A teraz pán Sekiersky. Európania majú len prospech zo systému SIS pretože umožňuje voľný pohyb ľudí a obchodnú výmenu. Je to veľký úspech EÚ, ale aby sa toto stalo každý deň. Musíme mať primeranú technickú infraštruktúru na monitorovanie procesov. Vieme z vlastnej skúsenosti, že úlohy krajín, ktoré vstupujú do Schengenu, znamená splnenie povinností to robíme pre našu spoločnú bezpečnosť, spoločné dobro a normy musia byť plnené a prijaté. Áno, ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom bude pán Baros. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem sa poďakovať pánovi Koedovi, ktorý je expertom na Schengen, za túto odvedenú prácu. Veľmi sa teším, že pracovná skupina pre Schengen pozitívne vyhodnotila Bulharsko a Rumunsko a že krajiny odstránili svoje prekážky na ceste k dosiahnutiu uspokojivých výsledkov. Myslím si, že ochrana vonkajších hraníc je veľmi dôležitá, najdôležitejšia. Určite budeme pokračovať v našej práci aj v pomoci, najmä v oblasti biometriky, ale nezabudneme na to, že ešte máme pred sebou túto prácu. Chcem e, dopriať našim e, priateľom a bratom v Bulharsku a Rumunsku, aby zažili to, čo my, keď došlo k odstraneniu pohraničných kontrol. Je to naozaj historický krok vo vývoji týchto krajín a ja dúfam, že tieto krajiny splnia všetky požiadavky a želám komisii všetko najlepšie. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. A teraz dávam slovo pani komisárke Malmstromovej. Dámy a páni, nemám už čo veľa povedať. Zaznel tu silný koncenzus. Súhlasím s tými názormi, ktoré tu povedali, že je dôvod na oslavu tento týždeň. Schengen je výsledok, na ktorý môže byť EÚ hrdá. Zabezpečuje voľný pohyb ľudí v Európe bez hraníc a ja dúfam, že schengenský priestor sa rozšíri o ďalších dvoch členov čoskoro. skoro a prístup k šengenskému informačnému systému je prvým krokom na tejto ceste. Ešte je pred nami práca, ktorú musia tieto krajiny odviesť, či už je to policajná spolupráca, súdna spolupráca, organizovaný zločin a podobne. A ja sama chcem navštíviť tieto krajiny koncom roka, aby som im preukázala svoju podporu na mieste a aby som sa aj oboznámila s dosiahnutým pokrokom Dôvera, ako ste niektorí povedali, je veľmi dôležitá pre ostatné členské štáty, aby videli, že sú konkrétne výsledky, tak aby sme dospeli k šťastnému koncu tohto príbehu, aby sme zvýšili transparentnosť systému a zapojenie Európskeho parlamentu aj pri hodnotení a implementácii. A ja dúfam, že budeme môcť spolupracovať na novom hodnotiacom mechanizme a chcem sa poďakovať pánovi Kojlovi za prácu, ktorú e, odvádza v týchto dvoch krajinách a teším sa na spoluprácu s ním. Ďakujem pani komisárke a ukončíme teraz debatu tým, že si vypočujeme spravodajcu pána Koelu, ktorý má teraz dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Štyri body na záver. Najskôr chcem poďakovať kolegom za milé slova. A chcel by som tiež poďakovať tieňovému spravo, spravodajcom za spoluprácu. Potom je tu jasný konsenzus tejto otázky, je to áno tejto iniciatíve, ale rovnako musíme žiadať, aby Európsky parlament bol informovaný. O 6 mesiacov sa k tomu vrátime. A povieme si o odporúčaniach, či boli plne implementované. Po treť, po tretie, toto je iba prvý krok. Ďalšie kroky budú potrebné, ako to povedala pani komisárka. A v, po štvrté, blahoželám komisárke Malstromovej za záruky, ktoré nám dáva v tom zmysle, že na jeseň predloží legislatívnu iniciatívu, pokiaľ ide o hodnotiaci systém tieto krajiny sú hodnotené jedine radou. My chceme skutočné európske hodnotenie, tak ako to komisárka naznačila, je to nad rámec všetkých inštitúcií alebo na všetkých inštitúciách, aby e, sa k tomu vyjadrili. Potrebujeme európsky hodnotiaci systém, ktorý nie je exkluzívne založený na dvojitých normách. Nemôžeme požadovať o krajinách, ktoré chcú vstúpiť do Schengenu, aby mali e, prísnejšie kritériá ako tie, ktoré platia e, v, už v krajinách Schengenu. Všetci, ktorí sú v systéme a mimo neho, musia splňať šengenský aky a poskytnúť dôkazy, že ich kontroly sú prísne na vonkajších hraniciach. Jedine v takom prípade môžeme zaručiť bezpečnosť našich systémov pre našich občanov, teda zaručiť to, že tu bude sloboda pohybu. Ďakujem a blahoželáme k výborne vykonanej práce, takže dostávame sa ku konci tejto časti. Hlasovanie sa skutočne zajtra na poludne. A teraz prichádzame k ústnej otázke.